hovoriť o slobode prejavu eh, na, v Kazachstane. A podľa programu teraz dostane slovo predovšetkým eh, autorská skupina tejto témy. Ako prvá dostane slovo pani Ždanoka, nech sa páči, máte slovo. Prepač, ja nie som autorkou tohto uznesenia a nebudem hovoriť v mene tejto skupiny, takže sa vyjadrím neskôr. képviselő asszony is rendben van az én listámon és úgy látom podľa môjho zoznamu aj podľa obrazovky vaše meno je ako prvé meno autorky, ale chcem vás informovať, že neskôr nedostanete slovo, pretože nie ste na zozname rečníkov, takže buď sa vyjadrite teraz, keď máte slovo, alebo už nebudete mať. Ja ako podpredsednička delegácie cez Strednú Áziu sa môžem vyjadriť e, v tom duchu, aby sme s Kazachstanom mali spoločný dialog. Európska únia má z veľký záujem aby sme posilnili e, spoluprácu s takýmto dôležitým medzinárodným aktérom, ako je Kazachstan. A preto by som sa chcela spýtať nasledovné otázky. Uh, Ak nechceme spochybniť ambíciu Kazachstanu a byť členom Bezpečnostnej rady pre obdobie 2017 až 2018, máme skutočne morálne právo, tak ako je to v uznesení uvedené, poučovať Kazachstan, pokiaľ ide o otázky slobody prejavu, pokým my sa nesprávame dobre práve v týchto istých oblastiach. Minulý december náš parlament prijal uznesenie, ktoré uvádzalo, že opatrenia, ktoré boli prijaté počas ostatných rokov v Maďarsku, viedli k systematickému zhoršovaniu situácie, pokiaľ ide o otázku právneho štátu a základných práv, práve pokiaľ ide o oblasť slobodného prejavu. Tento január sme hovorili takisto o otázke právneho štátu, ktorý e, vo vzťahu k Polsku, v mojej vlastnej krajine, v Litve parlament prijal v prvom čítaní nové ustanovenia týkajúce sa trestného práva, ktoré majú za cieľ a postihovať vyjadrenia proti štátu, ak sa niekto vyjadri, pokiaľ ide o nezávislosť alebo zvrchovanosť štátu, a takisto postihovať ľudí za spoluprácu ktoré, so, s tretimi krajinami, ak by to išlo a v neprospech a bezpečnosti krajín. Preto by som chcela povedať, že musíme bojovať za všetky tieto druhy slobod spoločne a nie jeden proti druhému. Ďakujem. Chápem eh, váš problém, pretože otázkou bola, eh, bol Kazachstan, ale aj tak ďakujeme. Teraz má slovo pán Korál. Ďakujem veľmi pekne. Situácia v Kazachstane je zlá. Bez ohľadu na naše obchodné vzťahy. Polícia postupuje proti oponentom, rôzne opoziční politici sú stále väznení a bezpečnostné jednotky e, e, údajne používajú dokonca týranie obmedzuje sa sloboda prejavu na sloboda náboženského význania. V rozpore s požiadavkami medzinárodného spoločenstva e, vláda ešte viac obmedzuje slobodu prejavu. Osobitne pokiaľ ide o situáciu novinárov, momentálne bilaterálne vzťahy vychádzajú z toho, že e, sa e, uvalia príslušné sankcie. Určite sú to však ale záujmy, zdá sa, že sú to záujmy, ktoré sú dôležitejšie. Teraz má slovo pán Čarnecký. E, Pani pani komisážu, e, šanovní. Ďakujem. Vážená pani komisa, e, vážená pani predsednička, vážený pán komisár, kolegovia, Nebudem hovoriť o situácii v Lotyšsku, ako hovorila pani Ždanovka. Budem naozaj hovoriť o Kazachstane. V tejto krajine som bol eh, viackrát. Navštívil som eh, dvoje eh, hlavné mesta, Alma Atu a potom Astanu. Precestoval som 2000 kilometrov autom cez Kazachstan, takže poznám tú krajinu celkom dobre a myslím si, že by bolo primerané, keby sme hovorili o, o veciach, o ktorých niečo aj vieme. Hovoril som o utečencoch, pretože e, som navštívil utečenecký tábor. Situácia v tomto regióne je špecifická. Celá tá otázka slobody prejavu ľudských práv sa vníma e, odlišne v členských krajinách EÚ toto treba prosím zvážiť. Samozrejme, že je to aj veľmi dôležitý partner pre nás. Ďakujeme. Slovo má pán Kelam teraz, nech sa páči. Vážený pán komisár Hán, máme veľké e, obavy, pokiaľ ide o slobodu prejavu v Kazachstane. Podpísanie posilnenej dohody e, o obchode e, bol samozrejme oboj strane užitočný krok, ale takýto vzťah musí byť založený na zdieľaných hodnotách a de- de- demokratických reformách. Toto, nejde tu o poučovanie e, partnera, ale ide o zdieľané hodnoty. Sú tu však e, signály kritických hlasov, represie a je naozaj alarmujúce, že práve po podpísaní tejto dohody sa spustili stíhania eh, voči viacerým nezávislým eh, novinárom. Eh, novinári boli obvinení zo šírenia nesprávnych informácií. Vladimír Kazlov a ďalší novinári boli obvinení, takisto blogery, pán Mavitalin a ďalší hoci ich mená znejú, že pochádzajú e, z ďalekej, vzdialenej krajiny, cítime súčasne solidaritu. Treba naozaj vyjadrovať solidaritu s nimi, e, aby bolo s nimi zaobchádzané s dôstojnosťou. Ďakujeme. Teraz má slovo pán uh, Paet. Ďakujem pekne. Situácia, pokiaľ ide o slobodu prejavu, v Kazachstane sa za posledné roky zhoršila Nezávislé médiá, e, novinári, blogery sú zatýkaní a je tu tlak e, od e, orgánov, len preto, že si vykonávajú svoje právo na prejav názorov. Ľudia sú utlačaní kvôli prejavu, slobodnému prejavu svoje, svojho názoru. Dôležité je, aby táto mediálna spoločnosť mohla vykonávať svoju činnosť bez strachu, Posilnené vzťahy EÚ s Kazachstanom sú spojené s so zlepšením e, vzťahov. Musí tu byť zlepšenie stavu ľudských práv, základných slobôd v Kazachstane. Teším, že e, Kazachstan sa stal členom Svetovej obchodnej organizácie. Je tiež dôležité, aby plnil Kazachstan svoje medzinárodné záväzky v ďalších oblastiach, aby sa tu e, zabezpečoval právny štát, a ochrana e, investícií. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pán, pani Sanchez Caldenti. Ďakujem. Kazachstán je postsovietská, neeurópska krajina. Predovšetkým e, sa však e, všetci o ňu zaujímajú, pretože má ropné zásoby ale situácia v Kazachstane sa zhoršuje. Politici a obchodníci brzdia rozvoj krajiny a obchodníci majú obavy. Pozrime sa na politickú situáciu, kedy blogeri a novinári sú zatýkaní. Situácia sa zhoršuje neustále. Tiež sa stále zhoršujú aj ľudské práva. Situácia vo väzeniach tiež vzbudzuje obavy dochádza tiež k zlému zachádzaniu s, väzňami. Zdá sa, že Európska únia sa zaujíma o Kazachstan len z geopolitických záujmov, vôbec sa nezaujíma o ľudské práva. Preto sa musíme obávať o situáciu ľudí v tých štátoch, ktoré považujeme za partnerov Európy. Európa sa nemôže spojovať s tými, kto porušujú ľudské práva. Ďakujeme, teraz má slovo pán, pán Ďakujem. Sa týkania novinárov a blogerov e, nasledovali niekoľko dní po podpísaní, o podpísaní dohody o posilnenej spolupráci. V tej e, dohode sú dôležité doložky o ochrane médií a preto je to veľmi znepokojujúci signál pre EÚ. Sú tu i ďalšie témy, ktoré treba spomenúť v tejto súvislosti. Vidíme to na medzinárodnej úrovni. E, chce, e, Kazachstán chce e, umlčať médiá, ale v rámci krajiny s, s, dochádza k zlým javom. Často sa používa príslušný článok procesného poriadku, kde sa hovorí o, e, o, o podnecovaní k etnickému napätiu. Ďakujem. Teraz po autoroch e, z témy zastupovia, politi- zastupcovia politických skupín pán Pospíšil ako prvý. Ďakujem, ja sa chcem pridať k predrečníkom a autorom textu. Podľa mňa je správne, že hovoríme o stave ľudských práv a otázkach slobody prejavu v Kazachstane. Ako sa už povedalo, Kazachstan podpísal strategickú dohodu o, e, o partnerstve a tu to nás musí zaujímať, ako sa stávajú k základným ľudským slo, slobodám, k právu na zhromažďovanie a tak ďalej. Dôležité je to v tejto chvíli, preto, lebo e, budú sa konať predčasné voľby v Kazachstane, treba to zdôrazniť o niekoľko dní teda prebehnú a my by sme e, mali e, sa zaoberať tým, či budú splniť základné princípy slobodných a tajných volieb. Už tu bolo povedané, čo si o potlačovaní práv novinárov, blogerov, opozičných politikov. Treba vyzvať Kazachstan, ak chce byť ďalej našim strategickým partnerom, a my to chceme tiež, aby prepustil väznených politikov, blogerov a novinárov, inak môžeme ťažko v budúcnosti úzko spolupracovať. Ďakujeme a teraz uh, má slovo pani Lauristy. Ďakujem. Ako sociálna demokratka za nás chcem povedať, že na jednej strane úsilie e, Kazachstánu smerom k e, členstvu, smerom k vzťahom z EÚ sú dôležité a to uznávame, ale musíme byť intenzívnejšie e, vyzývať Kazachstan, aby sa držal našich dohôd o spolupráci. A tu je momentálne rozpor. Urga, orgány v Kazachstane stíhajú predstaviteľov opozície, dokonca aj vtedy, keď ľudia e, v EÚ majú štatút utečencov, prenasledujú ďalej média, Mnohé sa museli stiahnuť z Kazachstanu, takže vidíme, že e, táto dohoda o posilnenej spolupráci s Kazachstanom musí byť potvrdená všetkými parlamentami členských krajín a nami. A my sa teda budeme skutočne zameriavať na to, či sa Kazachstan e, drží svojich e, povinností a rešpektuje slobody, ktoré táto zmluva stanovuje a ktoré, ktoré sú tam samozrejme i v kazachstánskej ústave. Vyzývam všetky členské krajiny, aby sa pozreli na to, čo sa deje v Kazachstane a mali by sme sa snažiť situáciu e, zlepšiť. Ďakujeme. Teraz dávam slovo pánu Kučukovi. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Хан, уважаеми колеги, Ďakujem, vážení kolegovia, vážený pán komisár. Podobne ako iné krajiny v regióne E, myslím si, že e, Kazachstan má bohatú históriu, je to bývalá e, republika Sovietskeho zväzu, prvá stredoazijská republika, ktorá uzavrela zmluvu o spolupráci s EÚ, preto tu máme takéto projekty. Napriek tomu, že po dlhé roky je tu demokracia, politický systém sa podobá trochu na oligarchiu. Za posledné roky prin- demokratické princípy sa porušujú. Blogery a novinári e, nemajú slobody, pretože e, ak majú vy, e, vykonávať svoje právo na slobodu prejavu, treba čosi zmeniť. Vyzývam Kazachov, aby rešpektovali svoje záväzky voci medzinárodnému právu a medzinárodným pravidlám novinári, občania musia byť okamžite oslobodení. Ďakujem. Slovo má e, s modrou kartičkou pán Frunzulika. Kolegovia, ako viete, partner, e, zmluva o partnerstve medzi EÚ a Kazachstanom musí byť ešte ratifikovaná niektorými krajinami EÚ. E Nemyslíte si, že berúc do úvahy túto situáciu by sme mali niektoré parlamenty v Európskej únii vyzvať, aby spomalili ratifikáciu, aby Kazachstan implementoval tie spomínané práva. Ďakujem za otázku. Казахстан трябва да изпълни всички свои ангажименти, всички... Súhlasím s vami, Kazachstan by mal rešpektovať všetky záväzky, ktoré prijal všetky tie, ktoré sa týkajú e, slobody prejavu, až potom možno mať dialog s touto e, krajinou. E, Ako nezaradený teraz ďalší rečník, pán Zarianopoulos. Pokiaľ ide o vzťahy EÚ s touto krajinou. Pýtame sa, aký systém tam vlastne vládne. E, potlačajú sa základné práva a slobody pohybu, e, napríklad e, konania odborov a komunistov. Nehovorí sa vôbec o pokusoch o, o, o atentáty na určité osoby, zranenia, ktoré utrpeli stovky, desiatky bojovníkov, aktivistov. Európska únia má naozaj selektívne e, obavy, pričom v svojej vlastnej krajine, v svojich vlastných krajinách EÚ sa e, aplikujú pravidlá e, rôzne Stržujeme sa na to, čo sa za kazachského režimu ro- robí voči komunistom. Ďakujem. Ďalší rečník, vážená pani predsednička. Všetci vieme, že sloboda prejavu je základným predpokladom demokracie a to nie len pre jednotlivých občanov, ale hlavne pre novinárov. Brániť slobodnej výmene názorov je nielen nedemokratické, ale i kontraproduktívne, pretože šírenie nezávislých informácií možno obmedziť, ale nikdy sa nedá úplne potlačiť. Je o to viac odsudenie hodné, keď potlačeniu e, slobody slova státna moc používa e, zástupné obvinenia napríklad za držbu drog ako v Kazachstane. Ja sám som sa stretol osobne so zástupcami nezávislých médií a rád by som preto upozornil na nepresnosť v bode 10, bode D, úvodného ustanovenia. Novinárka Julia Kozlová nebola zbavená všetkých obvinení. Je stále obvinená zo šírení dňa farebných informácií, čo môže viesť k odsúdeniu až na 8 rokov. Treba ju podporiť, sledovať situáciu a podporiť všetkých, ktorí bojujú za slobodu prejavu. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Mamikins. Máte minútu. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, samozrejme, že situácia slobody prejavu v Kazachstane je ďal, má ďaleko od ideálnej. Je potrebné spraviť veľa, ako na strane kazachskej vlády, tak aj občianskej spoločnosti a osobne poznám veľmi dobre viacero blogerov v Kazachstane. Predtým, ako som sa stal poslancom, bol som sám novinárom a spolupracoval som s nimi, umožňoval som im e, vystupovať u nás, e, keď nemali možnosť vystupovať u nich doma. Ale tu hovoríme o niečom inom. Ako môžeme e, prednášať Kazachstanu, keď vidíme, čo sa deje u nás doma? U nás v Lotyšsku Maxim Kotelov dostal 6-mesačný trest e, odňatia slobody jednoducho za to, že na internete e, napísal vtip o tom, že e, Lotyšsko sa pridá k Rusku. To bolo takisto porušenie prejavy slobodu. slobody. Ďakujem pekne. Boli ste posledným rečníkom a teraz otváram e, voľnú rozpravu. Keď aj s pán Tajany ako prvý, nech sa páči, máte slovo pán Tajany. Antonio, máte slovo? To je do ďalšej diskusie. Dobre. Takže tým pádom sa zoznam skátil. Pán Kukan. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kazachstan sa stal prvou, prvým štátom v Strednej Ázii, ktorý mal dohodu EPC z EÚ. E, posilnená spolupráca by mala posilniť snahy Kazachstanu pre politické a demokratické reformy a pokračovať ďalej v tomto rámci. Napriek úzkým vzťahom s Kazachstanom musíme upozorňovať na rastúci tlak na nezávislé médiá a na prostredie, v ktorom pôsobí občianská spoločnosť. Dlhý zoznam novinárov, ktorých obťažujú orgány, vyvoláva obavy. Aj keď bojujeme proti extrémizmu a terorizmu, predsa len E, sloboda prejavu tu nemôžeme obetovať. To sa musí uplatňovať predovšetkým v predvolebnom období, tak aby voliči si mohli slobodne zvoliť svojich kandidátov. Čo sa týka predpravovaných predčasných parlamentných volieb, e, chcel by som zdôrazniť význam na e, plnenie odporúčaní OBSE. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Kaputo. Pani Kaputo, vážení kolegovia, e, bolo to tak skoro, že sa dá ťažko rozhodnúť, ku ktorej diskusii sa chcete vyjadriť, takže poprosím vás, aby ste počkali na koniec tejto diskusie a potom bude v tom poriadok. Pani Maria, čomu sa chcete vyjadriť? Pán Maria, k tomuto. Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne. Hovorí pán Maria z kazašské hospodárstvo e, je pod vedením štátu a bolo výrazne poškodené poklesom cien ropy v lete a ceny pravdepodobne aj v druhom pol roku 2016 budú naďalej klesať s touto hospodárskou krízou. E, ľudia e, trpia, je potrebné rešpektovať menšiny a je potrebné rešpektovať aj Kazachov kazašský ľud, ale režim e, obmedzuje práva pracujúcich a základné slobody. Únia musí vyslať jasný signál ktorý, Kazachstanu, ktorý je našim významným obchodným partnerom. E, v Strednej Ázii musíme podporovať rozvoj a stabilitu, ale všetko musí ísť cez mierovú koexistenciu e, všetkých náboženských komunít. Ďakujem pekne kolegovia, teraz Dekastádo, do tejto diskusie chcete ešte vystúpiť, pán Dekastádo? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako už zvykom vyjadrujeme sa k závažnej situácii porušovania ľudských práv, e, mučenia, nehumánneho zaobchádzania, popierania prejav, slobody prejavu, e, a e, zastrašovanie novinárov pod zámienkou národnej bezpečnosti. E, tých novinárov, ktorí vlastne robia svoju robotu, napríklad Adam Bone v decembri 2014. Generálny prokurátor Kazachstanu teraz hovorí o zablokovaní prístupu na internet z dôvodov národnej bezpečnosti. Bez E, nejakého súdneho príkazu. V roku 2015 trestnoprávny kódex e, zaviedol e, nový pojem navádzanie k porušovaniu mieru, čo bráni práci novinárov občianskej spoločnosti. Takže poprosím vás, neuplatňujme dvojitý meter, nemôžeme jednoducho E, predávať ľudské práva za nejakú cenu nafty či e, ropy, e, tak ako sa to deje v iných prípadoch. Musíme postupovať konzistentne. Ďakujem pekne. Pán Polčák. Ďakujem pekne a naviažem na to, čo tu zaznelo. Skutočný trestný zákonník, ktorý bol prijatý v Kazachstane, vyvolal veľké obavy a veľké emócie. Pán kolega spomenul len jeden aspekt trestných činov, ktoré sa tu zaviedli. Aby som spomenul druhý obmedzenie slobody združovania. Kazachstan sa jednoznačne bojí, vládnuci režim sa bojí toho, že keď sa ľudia budú stretávať a budú demonstrovať, samozrejme nezávislé médiá sú hlavným znakom slobodného demokratického právneho štátu, ale sloboda združovania je takisto jedným zo zásadných komponentov právneho štátu. Spomenuli sa tu aj parlamentné voľby. Ja mám naozaj obavu, ako budú prebiehať parlamentné voľby, keď tie prezidentské, ktoré prebiehali, tí kandidáti, ktorí boli pani Nazebajovi, sami hovorili, že on je tým najlepším kandidátom Eh, je to iba eh, zdanie. Kazachstan to predstavuje, ako že sa tvári, že je právny štát, ale má to veľmi, veľmi ďaleko od skutočného právneho štátu. Je dôležité, aby Európska únia v tejto veci pôsobila aktívne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým končíme voľnú rozpravu a pán Hán komisa, za komisiu, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážení pani poslanci, poslankyne, e, Európska únia sleduje situáciu ochrany ľudských práv v Kazachstane. Sloboda prejavu by mala byť zaručená podľa kazašskej ústavy a medzinárodných e, záväzkov pre ochranu ľudských práv. Je to priorita pre Európsku úniu. Európska únia stála na popredí e, výzvy na zlepšenie situácie a neustále hovorí o veciach, ktoré súvisia so slobodou prejavu pri bilaterálnych rokovaniach s Kazachstanom. Európska únia má obavy z narastajúceho tlaku na nezávislú tlač. Za posledné dva roky E, bolo zavretých viacero e, novín alebo boli neproporčne finančne potrestané. To má dopad nie len na konkrétnu, konkrétne e, média, ale má to dopad aj na cenzúru ostatných. Naposledy tu bol prípad zajatia stíha- stíhania viacerých blogerov na sociálnych médiách. Vítame, že teraz týchto blogerov boli nedávno prepustení, avšak s polutovaním e, konštatujeme, že boli síce prepustení, ale ich pohyb je obmedzený mm, budeme sa zamerevať na konkrétne prípady, ale aj na legislatívny rámec, ktorý umožňuje trestnoprávne stíhanie pre sme vyzvali Kazachstan, aby zvážil revidovanie článku 174 trestného zákonníka, ktorý dáva e, trestné postihy za priestupky a bol používaný na to, aby stíhal aktivistov a blogerov. Európska únia neustále zdôrazňuje význam slobody prejavu pre rozvoj demokratickej spoločnosti v Kazachstane a v procesoch rokovania posilnenej partnerskej dohody o spolupráci počas návštevy 21. decembra roku 2015 pri podpise tejto dohody vysoká e, predstaviteľka e, hovorila s partnermi o význame posilnenia odolnosti spoločnosti cez ochranu ľudských práv a základných slobod. Európska únia takisto konzistentne postupuje a pomáha posilňovať situáciu občianskej spoločnosti, slobodnej tlači a e, podporuje slobodu prejavu v rámci Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. Európska únia je pripravená spolupracovať so všetkými partnermi, ktorých sa to týka pri riešení tejto konkrétnej problematiky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, za uzavretie tejto diskusie. A teraz by som vás rada informovala o tom, že sme dostali sedem e, podnetov na uznesenie. Teraz skončíme túto diskusiu, hlasovať sa o nej bude e, na túto tému neskôr. Prechádzajme na ďalší, prejdeme na ďalší bod nášho programu tým je Egypt, konkrétne prípad pána Julia Regeniho. Mm, najprv dostanú slova autory návrhu uznesenia. Pán Lochbiller ako prvá. Ďakujem pekne, pani predsednička. Situácia ľudských práv v Egypte je dramatická. Stále sa zhoršie. Egyptské orgány potlačajú základné slobody, sú takmer zakázané demonstrácie, e, obťažujú sa obhajcovia ľudských práv a médiám hrozí uzavretie. E, ľudia sú zatýkaní náhodile a držaní vo väzbe bez kontaktov s vonkajším svetom. Organizácie ochrany ľudských práv zaznamenali e, mnohé prípady tzv. zmiznutých, zatknutých a prípady egyptianov, ktorí umreli e, vo väzve. Podmienky vo väzniciach sú hrozné a mučenie je bežným javom. Takéto porušenie ľudských práv E, sa nikdy nestíha, takmer nikdy nestíha. Keď som pred niekoľkými týždňami bola v Egypte, mŕtve telo e, e, pána Reginyho, mm, výskumného pracovníka, sa našlo. Novinári, aktivisti, diplomati pripisujú jeho smrť do radu mnohých prípadov porušovania ľudských práv v tejto krajine. Mnohí tvrdia, že e, sú za to zodpovedné bezpečnostné zložky. EÚ musí vysnať jasný signál voči Egyptu, že potláčanie základných ľudských práv nepovedie k stabilnému a prosperujúcemu Egyptu. Ako náhle sa nezle, čím sa ne, kým sa nezlepšia, e, nezlepší situácia ochrany ľudských práv, EU členské štáty sa nestanú komplicmi a budú e, naďalej obmedzovať e, možnosti dovozu zbraní do tejto krajiny. Ďakujem pekne. Pán Belder. Ďakujem pekne, pani predsednička hrozné zabitie má potenciál zhoršenia vzťahov medzi Egyptom a Európskou úniou a je dôležité, aby sme sa pozreli na e, závery, výsledky spoločného talianského, egyptského vyšetrovania. Musíme počkať, kým teda budú k dispozícii výsledky tohto vyšetrovania. Takisto boli zničené mnohé chrámy. E, musíme zvážiť aj existujúcu legislatívu. EÚ vyvíja tlak na mm, zrušenie tejto legislatívy a <coughs> EU E, musí odsúdiť aj vystúpenia v tlači a v médiách. Pani Korál. Presidente. Giulio Regeni era un ragazzo europeo. Giulio Regeni bol Európan, bol niekto, kto chcel prispieť k budovaniu lepšej, slobodnejšej spoločnosti v Egypte a jeho výskumná činnosť E, viedla k tomu, že hovoril o veciach, ktoré boli nepríjemné pre egyptské orgány. E, e, media a politici to často zamietajú pod koberec a v dôsledku toho bol zatknutý, mučený a zabitý zatiaľ za nejasných podmienok. Mohol to byť váš syn, váš vnúk, váš synovec. Európska únia napriek úzkým vzťahom s Egyptom by mala akceptovať, že musí zaujať jednoznačné tvrdé stanovisko a požiadať jasné vysvetlenie ohľadom umrtia pána Regenyho. Nemali by sme ponechať priestor na žiadne pochybnosti o tom, že štátna správa sa snaží zakryť eh, okolností úmrtia pána Regeniho. Ďakujem. Pán Borgesio. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musíme žiadať objasnenie situácie prípadu pána Regeniho. Snažil som sa to dosiahnuť už aj na úrovni výboru a pani Mogherini sa k tomu takisto nevyjadrila. Takže je, zdá sa, že tá podpora je zatiaľ veľmi slabá. Zdá sa, že momentálne tu iba obvinujeme egyptský režim, ktorý v tomto prípade bol istotne zodpovedný za veci, ktoré môžeme z každej strany kritizovať. Ale nekritizovala sa tu situácia zo strany Európskej únie Zatiaľ sme ich nazývali ako demokratov, ktorí, sú, ktorí sa vyjadrujú v prospech e, demokracie. Mňa jednoducho už trochu unavuje takýmto spôsobom, e, že pristupujem k ľudským, práva, pra, k ľudským právam dvojako. Takže vidíme, že e, táto delikátna téma, ktorú tu spomíname, musí byť vyriešená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Tento prípad Julia Regeny ho považujeme za ostrašujúci, pretože v nás všetkých prebudza obavy ohľadne bezpečnosti pobytu v Egypte. Európska únia je s touto krajinou stále intenzívne spojená a počítame s Egyptom ako so strategickým partnerom, ktorý bude na našej strane. Takže takéto prípady sú tu v súvislosti s ďalším vyvinom Egypta, ako aj novou ústavou šokujúce. Preto som rád, že Egypt po prvýkrát v histórii chce vyšetrovať aj zahraničné chce pripustiť aj ďalšie týmy na vyšetrovanie takýchto záležitostí. Je to jasný krok dopredu, ale nestačí to, preto za Európsku ľudovú stranu apelujem na egyptské úrady, aby urobili všetko, čo môžu, aby zabezpečili bezpečnosť európskym občanom bez ohľadu na ich príslušnosť politickú alebo štátnu, aby vyšetrili tento závažný prípad. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Šáke. Thank you, President. Ďakujem pekne, pán komisár, kolegovia. Keď smútime uh, nad stratou života atialenského študenta, tak vidíme, že mučenie je stále bežné v Egypte. Musíme apelovať na to, aby situácia sa vyriešila a musí sa to týkať všetkých prípadov zmiznutia ľudí. Máme tis, v roku 2015 zmizlo 1700 ľudí podľa mimovládnych organizácií kde štátne, štátna tajná služba mučila ľudí. Budeme apelovať na egyptské úrady, aby spolupracovali s talianskými a medzinárodnými expertami. Potrebujeme nezávislé vyšetrenie tejto situácie. Ide tu o niečo, čo sa nedeje iba v Egypte. Zdá sa, že beztrestnosť stále prevláda nad spravodlivosťou. Zadržiavajú sa tu tí, ktorí kritizujú režim. Od roku 2013 máme viac ako 22 tisíc ľudí, ktorí boli zadržaní podľa egyptských úradov. To sú ich údaje samotné. To zdôrazňuje, že Európska únia musí reagovať a musíme zastaviť export technologických systémov, ktoré môžu viesť porušovanie ľudských práv ilúziou nás v Egypte silného partnera, spojenca, pokiaľ ide o boj proti terorizmu, ak sa nezabezpečí ochrana práv občanov v tejto krajine samotných. Musíme sa poučiť z minulosti a to by nás malo sprevádzať v našej politike, pretože dôvody pre povstania z roku 2012 sú ešte stále v tejto krajine a musíme ich brať do úvahy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Pán Malteze. Ďakujem pekne. uplynulo 5 týždňov od tragickej smrti Julia Regeniha, každý týždeň úrady uvádzajú nové údaje. Poukazuje to na politickú vraždu režimu Asiziho. Moja vláda zatiaľ e, nepranierovala takýto očividný prípad. Stále sú tu hospodárske vzťahy s režimom Asíziho a tie sluby, ktoré tu máme, tie sú groteskné. Ak sa pozrieme na to, že štát robí zo svojho vlastného aparátu e, nástroj teroru. Takže našou úlohou poukazovať na takéto režimy. Nedá sa to inak vyriešiť, musíme takýchto ľudí jednoducho dať pod tlak. V tomto prípade ide o boj proti terorizmu. Ďakujem pekne, pán Panzeri má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európsky parlament sa nevyjadruje iba proti mučeniu a zavraždeniu Giulia Regeniho, ale chceme, aby italianské úrady dostali všetky možné dokumenty na to, aby mohli spoločne s egyptskými úradmi prešetriť nezávisle tento prípad na to, aby sa dostali na koreň veci. Egypt musí zastaviť takéto prípady miznutia ľudí a mučenia ľudí. Musí sa zrušiť právo a zákony, ktoré porušujú právo občanov zhromažďovať sa na protesty v tejto krajine. Musia byť umožnené, e, musí byť umožnené dodržiavať právo aj mimovládnym organizáciám. Egypt je stále dôležitým partnerom pre Európsku úniu, ale nemôže byť partnerom za každú cenu. Nesmieme zatvárať naše oči pred tým, čo sa deje a čo sa stalo. Ďakujem pekne. Vidím, že pán Kán sa prihlásil, ale nemôžem vám dať slovo, pretože ste na zozname a chceme začať hlasovať na čas, takže dostanete svoj časový, prí, časový e, prídel e, o chvíľu. Takže teraz budú hovoriť rečníci za politické skupiny. Nech sa páči, pán Polčák. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musíme pripustiť, že súčasný Egypt je v ťažkej situácii. To však neospravedlňuje kroky verejnej moci, kde zasahuje do základných ľudských práv. Táto kauza je mimoriadne tragická. Horšie je však, že je to prípad inštitucionalizovanej praxe. Štátne orgány sa vysporiadávajú s nepohodlnými ľuďmi tak, že to nezodpovedá štandardom moderného štátu vzhľadom na obsah ústavnej listiny eh, chce byť aj Egypt, ale nie je ním. Rozpor v tom, čo vidíme, čo zapíše v ústave a v tom, ako sa aplikuje, je neznesiteľný a musíme ho odsúdiť. Stoky ľudí zmizli v rukách bezpečnostných služieb v Egypte. Tento režim nesplňa nároky, ktoré očakávame od demokratických štátov. Ďakujem pekne. A za SND teraz dostane slovo pani Demonte, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Dnes hovoríme o uznesení, kde ide o porušovanie ľudských práv v Egypte, ale predovšetkým tu ide o prípad Giulia Regeniho. Giulio Regeni bol mladý akademik, ktorý mal pred sebou ešte celý život. Giulio išiel do Káhiry, aby tam pokračoval vo svojich štúdiách, ale e, po strašnom mučení tam nakoniec zomrel. Jeho telo sa našlo, ale ešte stále nevieme pravdu o tom, ako zomrel. Nesmieme zo strategických dôvodov sa vzdať tohoto pátrania popravde. To jednoducho dlžíme jeho príbuzným, jeho rodine a jeho priateľom a dlžíme to aj krajine, do ktorej vycestoval. V tejto krajine je toľko mladých ľudí a mali by mať možnosť aj naďalej veriť v slobodu. Ďakujem pekne. Pán Buchner, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ľudské práva ako aj otázka právneho štátu sú centrálnymi hodnotami Európskej únie a patrí k obchodnej stratégii, aby sme stále viac dbali na to, aby tieto hodnoty aj naši obchodní partnery dodržiavali. Teraz vidíme, že ľudské práva sú všade v Blízkom východe pošľapávané. Ale špeciálna situácia v Egypte je tá, že počas ostatných rokov sa situácia dramaticky zhoršila vláda chce všetky politické aktivity zastaviť, dokar, dokonca aj aktivity, ktoré sú v zmysle tejto vlády. Preto toto uznesenie, ktoré tu dúfam dnes príjmeme, prišlo v správnom čase a apelujem na komisiu, aby sme dbali na to, aby tie obchodné obmedzenia, ktoré sa tu navrhuje, boli skutočne realizované. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Kastaldo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Máme tu dočinenia s barbarským trestným činom. Je neuveriteľné, aké, akým spôsobom sa zakrýva pravda pravda ako mučenie a zabíjanie v Egypte. Egypt musí výjsť s pravdou von, aby sme vedeli, čo sa stalo s Juliom Reginim, pretože takéto prípady porušovania ľudských práv musíme pranierovať. To je naša úloha. Nemôžeme to nejako odobriť. V rámci našej práce sa nemôžeme pozitívne vyjadriť takémuto štátnemu terorizmu. Musíme niečo podniknúť. Nestačí, ak budeme iba minutou ticha uh, uctievať uh, pamiatku zosnulého. Musíme sa zasadzovať o pravdu a spravodlivosť aj v prípade Regínyho. Ďakujem veľmi pekne. Pán López, nech sa páči, máte minútu. Hoy estamos aquí para condenar la muerte de Julio, pero también para recordar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 Giulio nie je ojedinelým prípadom. Máme tu dlhý zoznam e, novinárov, aktivistov, právnikov, bojovníkov za ľudské práva, ktorí boli zatknutí, zadržaní a ktorých potom mučili a zabili. Ale musíme povedať, že jeho smrť nebola zbytočná, pretože to je taký stimul pre nás, aby sme niečo urobili a Nemôžeme zatvárať oči pred takýmto, takouto formou terora. Egypt je strategický partner, ale ide predovšetkým o dodržiavanie ľudských práv a to musíme egyptským úradom jasne povedať. Ďakujem pekne. Pán K, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja odsudzujem to, akým spôsobom zabili Giulio Regeniho. Vyjadrujem svoju solidaritu s jeho príbuznými, potrebujeme nezávislé vyšetrenie jeho prípadu. Bohužiaľ, máme tu stovky takýchto nutených zmiznutí ľudí, ktoré sa od, za posledné roky udiali v Egypte. Žiadame spravodlivosť aj pre všetkých tých egyptianov, ktorí každý deň musia zažívať podobnú situáciu. Bezpečnostné zložky a justičný systém nevydali e, pravdivé informácie ohľadne tých ľudí, ktorí boli mučení a ktorých zabili. Egyptské úrady musia odvolať súčasné právne predpisy, ktoré majú, ktoré potláčajú základné ľudské práva, ktoré sa upletni, uplatnili v minulosti kvôli tomu, aby sa zvýšila bezpečnosť v krajine. Egyptská vláda musí urobiť všetky reformy na to, aby sa do krajiny dostal mier a stabilita. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz, po tomto krátkom zozname, sa dostávame k dlhému zoznamu prihlásených do spontánnej rozpravy. Bohužiaľ nebudem môcť dať slovo všetkým, pretože nemáme na to čas. Ako prvý dostane slovo pán Tajany. Un interlocutore importante Unione Europea. Ďakujem pekne Egypt je dôležitým partnerom Európskej únie, je dôležitý pre stabilitu v stredomorskom priestore a my nemôžeme zatvárať oči pred našimi vlastnými hodnotami e, iba kvôli nejakým hospodárským záujmom. Náš dialog s takou krajinou, ako je Egypt, spočíva na spolupráci v záujme dodržiavania ľudských práv. Európska únia sa zasadzuje o, za ľudské práva a to sa týka aj krajín, e, ktoré sú za hranicami Európskej únie. Vysoká predstaviteľka by mala byť snáď aktívnejšia, mala byť aktívna už aj v minulosti v prípade dvoch Talianov, ktorí boli v Líbii zabití a tí, ktorí sú v, Libii, v Indii vo vezení. My bránime ich práva. Ďakujem veľmi pekne. zatliskali vám. Ďakujem pekne. Pán Kaputo má teraz slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Európa musí stať po boku Talianska, aby sa vnieslo svetlo do tmy, ktorá zahaluje tragickú smrť Juliana Regeniho. Talianský minister sa vyjadril, že príležitostné riešenia a pomoc zo strany Egypta nie je dostatočná. Európa musí vytvoriť tlak na to, aby sa objasnila situácia úmrtia Julia Regeniho, aby sa posilnila oblasť ľudských práv v Egypte. Egypt je dôležitý partner Európskej únie, musí sa tu apelovať na túto situáciu, aj pokiaľ ide o slobody náboženského charakteru musíme urobiť všetko preto, aby sa to objasnilo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Marias, máte slovo, nech sa páči. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες. Nuž, v tejto sále sa zaoberáme porušovaním ľudských práv v Egypte. Ide o e, zavraždenie občana EÚ. To Chceme vyjadriť rodine pozostalých našu sústrasť. Mnohí naši talianskí kolegovia intervenovali. Dôležité je z Egyptu vyslať rozhodné posolstvo. Je dôležité, aby e, rešpekt je dôležité, aby si uvedomili uh, uh, egyptiania že sú tu e, džihadisti, ktorí sa chcú pomstiť a je dôležité, aby Európska únia čo najrozhodnejšie odsudzovala tieto e, činy. Slovo má teraz pán Telička. E, chcem vyjadriť sympatiu, sympatiu e, rodine Myslím si, že treba mať e, nezávislé vyšetrovanie. Toto je však e, jedna, jeden z, z stoviek či tisícov prípadov. Mám ešte väč- ďalšie obavy. Včera sme hovorili o relevantnosti partnerstva Turecka. Vča- e, vždy, keď Erdogan koná, tak my liberalizujeme víza, otvárame kapitoly. Podpísali sme dohodu s Kazachstanom, keď sme vedeli, aký režim máme e, pred sebou. Samozrejme, že e, chápem, že Egypt je dôležitý partner, ale prosím, poprvýkrát, pán komisár, ukážte nám, ako môžeme e, definovať svoju politiku voči Egyptu, aby sme mali skutočné partnerstvo pre budúcnosť. Ďakujem señora presidenta. Hace diez años las mujeres sindicalistas de Mahala... No- že v Egypte je možné bojovať za spra- spravodlivosť. Európska únia a Spojené štáty E, rozmaznávali túto krajinu, došlo tu k štátnemu puču, z Európe sa posielali peniaze, zbrojila sa armáda, 3000 osôb bolo zadržaných v minulom roku. Obhajcovia občianských slobod pokračujú v svojich aktivitách, ale ako ukazuje tento príklad. E, sú tu, je tu násilie. Pochybujem veľmi o tom, že Európa prejaví solidárnosť, pretože používa argument ľudských práv len v prípade, že sa jej to hodí. Ďakujem, pán Bonano. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedníčka, v takejto napätej situácii sa natíska otázka, či môže byť vôbec Európa zjednotená proti e, Egyptu, aby sa e, naozaj zistilo, čo sa Giuliovi mu stalo. Ako to vyzerá predsa s diplomatickými a politickými vzťahmi? Nemôžeme si predsa e, zatvárať oči. To nepomôže e, nikomu tento kontinent sa nechá učičíkať e, e, egyptskou vládou, ktorá poskytuje naozaj veľmi, veľmi zlý obraz. Ďakujeme, ďalší rečník. Ďakujem, pani e, predsedníčka. Ide tu o vieryhodnosť Európy, ide tu o pravdu, Musí tu byť e, solidné vyšetrovanie, ktoré bude e, nezávislé a to momentálne zaručené nie je. Musíme sa tu snažiť o vytvorenie transparentnosti, o vyjasnenie e, e smrti mladého človeka, ktorý sa snažil e, e, skúmať veci inak ako bolo zvykom. Táto transparentnosť musí byť zabezpečená a my ako Taliani musíme myslieť na, i na prerušovanie prípadne obchodných vzťahov, pretože práca, pravda je dôležitejšia než peniaze. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ako britský e, člen Európskeho parlamentu sa pridávam k obávam talianských kolegov, kde, keď ide o porušovanie ľudských práv v Egypte. Rád by som hovoril v prospech odseku, ktorý e, žiada Európsku komisiu, aby špecificky e, e upravovali e, naše inštrumentárium určené práve na takéto situácie kde ide o, e, o konkrétne príklady CIMESu e, v Nemecku a talianských aktivít. Ide tu o e, rozsiahle schopnosti kontroly a veľký rozpočet bez toho, že by tu bola verejná kontrola spoločnosti z Európy, ktoré sú súčasťou tohoto systému exportov, porušujú naše zásady Nemožno predsa takto e, e, spolupracovať s touto krajinou. Pán Čogor. Tragická a brutálna smrť musí byť vyšetrená nestranným výborom, hoci pochybujem, že ak sa ukáže vôbec niekedy plná pravda, Zdá sa, že táto mla, tento mladý človek nebol obeťou bežného zločinu. Jeho smrť bola motivovaná politickými názormi a aktivitami. Toto je skutočnosťou v krajine, kde po e, piatich rokoch po revolúcii je e, situácia snáď horšia než predtým. Treba pozdvihnúť náš hlas, keď je takýto osud sa udeje európskym občanom. Treba e, robiť maximum preto, aby sa tento pak príklad neopakoval. Ďakujem. Posledný rečník na mojom zozname, pán Murphy. Grazie, presidente. Veri... Ďakujem veľmi pekne. Pravda a spravodlivosť pre e, Giulia Regeniho, to sú nie bezpodmienečne e, podmienky pre, pre e, spoluprácu zo so strany EÚ. Obchodné požiadavky nemôžu stať v ceste hľadaniu pravdy, pretože tu e, bol týraný, unesený a zavraždený človek v Egypte. Vidíme tu neustále porušovanie ľudských práv. A naše spoločné uznesenie musí reagovať všet, všetkými prostriedkami na takúto situáciu. Tento prípad, človek ako Giulio Regini, to nás musí viesť k tomu, aby sme premýšľali. Mladý človek chce zlepšovať svet, zasadzuje sa s týmto cieľom Giulio e, študoval, preto šiel do Egypta a teraz zaplatil e, za svoje hľadanie pravdy životom. Ďakujeme veľmi pekne. Určite máme všetci podobný názor. Teraz ma e, dávame slovo pánu komisárovi na uzavretie rozpravy. Ďakujem pekne. Áno, zdieľame rovnaký pohľad. Všetci sme boli šokovaní e, zisteniami o e, smrti tohoto občana v Káhire, jeho zmiznutie 25. januára, týranie a smrť tohoto študenta v Káhire nie je len e, e, osobnou tragédiou tých, ktorí, pre tých, ktorí ho poznajú, ale veľkou tragédiou pre celú EÚ, pre inštitúcie a ľudí. Toto snáď vyjadrili všetci dnešní rečníci. Pani e, e, vysoká predstaviteľka Morgani osobne riešila túto otázku s ministrom zahraničných vecí Egyptu a snažila sa dosiahnuť nezávislé, transparentné vyšetrovanie v spolupráce s príslušnými orgánmi, aby sa, sa e, vrhlo svetlo na, na podrobnosti. Tento prípad sa takisto e, rieši bilaterálnymi e, diskusiami. Vo, vo februári prebehli diskusie s orgánmi. Tento prípad sa v úzko sleduje v súlade s, e, s e, talianskou vládou Dôležité je podporovať ľudské práva vo všetkých krajinách, aj v Egypte. Množstvo e, intervencií e, sa týkalo uzavretia centra Nadim, kde sa hovorí o týraní obetí. Ochrana a podpora ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Už to sú hlavné princípy e, vonkajších krokov EÚ a politík EÚ v roku 2015 EÚ revidovala bilaterálne vzťahy s Egyptom, takisto e, bilaterálne zmluvy, ktoré boli pozastavené od roku 2010. Išlo o znovu spustenie e, kľúčových oblastí vrátanie ľudských práv a demokracie a pokiaľ ide o spoluprácu e, s rovnakými cieľmi. V Káhire sme znovu nadviazali ľudskoprávny dialog s Egyptom, počas stretnutia, ktoré poprvýkrát po piatich rokoch sa uskutočnilo. Takisto je tu kontakt s organizáciami pre ľudské práva, mimovládnymi organizáciami a podpredsednička Mogherini sa s nimi stretla pred 4 mesiacmi. Spolupracujeme s členskými krajinami na stanovisku k ľudským právam v Egypte, aby sa e, 15. marca v Ženeve poskytlo na Rade pre ľudské práva. Osobitná predstaviteľka chce navštíviť, e, osobitný predstaviteľ OSN chce navštíviť krajinu budúci mesiac. Uistujem vás, že budeme pokračovať, e, robiť všetko, čo je v našich silách spolu s Talianmi, aby sme sa postarali o zistenie pravdy. A tí, ktorí boli e, zodpovední za týranie a, a smrť e, tohoto občana boli predstave, pre, predstúpili pred spravodlivosť. Naďalej budeme vyzývať k plnej implementácii e, ústavnoprávnych reforiem z roku 2014 v oblasti právneho štátu, e, pokiaľ ide o pokrok v oblasti ľudských práv na ceste Egypta e, k stabilite a demokracii prebieha i naša spolupráca s Egyptom a my sme pripravení podporiť organizácie občianskej spoločnosti, riešiť všetky otázky smerom k demokracii. A toto je jeden z cieľov našej politiky s Egyptom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, za záverečné slova. Do tejto diskusie máme 8 návrhov na uznesenie. Tým končím túto diskusiu. Hlasovať na túto tému budeme ešte dnes. Ďalším bodom programu je situácia v Konžskej demokratickej republike. Najprv dostanú slovo autory návrhu uznesenia pán Sebastia. Príjemný dobrý deň prajem. Ďakujem, pani predsednička. Situácia v Konžskej demokratickej republike sa zhoršuje a je veľmi závažná. Prezident Kabila manipuluje moc na to, aby ostal pri moci a to vyvolalo veľké protesty občianskej spoločnosti a opozičných strán. Tieto protesty sú potlačané e, a e, ľudia umierajú. E, v Konskej demokratickej republike je obrovská chudoba. V podstate je tu akási skaritá vojna, ktorá ovplyvňuje život ľudí na severe, severovýchode a pre všetkým život žien. E, teší ma spoločné uznesenie, ktoré podpísali mnohé politické strany. Ide o to, aby pán Kabila, prezident Kabila, rešpektoval ľudské práva, legislatívu svojho štátu. Vyzývame ho k tomu, aby neostal pri moci proti želaniu svojho ľudu a aby sa udržiavali, dodržiavali predpisy ústavy. E, takisto tu hovoríme aj o obchode s tzv. konfliktnými minerálmi nejde len o slabú legislatívu, ide aj o obchodovanie s minerálmi z konfliktných zón, ktoré sú pošpinené krvou a Európska únia proti tomu. Ďakujem pekne. Pán Demesmaker. My sme na kryžovatke, respektíve Koňská demokratická republika celé mesiace stojí na kryžovatke opozičné strany, mimovládne organizácie a dokonca aj koalícia. Všetci žiadajú e, zmenu. E, tento prezident už nemá politickú budúcnosť, ale v každom prípade chce ďalej ostať pri moci protiústavne. E, situácia ohľadom ľudských práv je veľmi zlá, stále sa zhoršuje. E, v Kongu je jediná pravda. Jednoducho musíte byť ticho. Aktivisti pre ochranu ľudských práv, novinári, opozičníci sú prenasledovaní a často vraždení. Dokonca aj mladí ľudia, ktorí demonstrujú mieromilovne. Ani tí nie sú šetrení. E, chcem spomenúť e, pána Baumu a pána Makvambalu, ktorí sú vo vezení už niekoľko rokov. E, my musíme zohrať aktívnu úlohu a viesť inkluzívny dialog s Konskou demokratickou republikou, aby sa skončila beztrestnosť. Ďakujem. Slovo dostáva pán Korau na minútu. Ďakujem pekne. Konžská demokratická republika e, čeli obrovskej politickej kríze a demokracia je ohrozená. E, Snaha prezidentu Kabilu na spomalenie politického procesu, na predlženie svojho mandátu sú to diktátorské tendencie a jednoznačne je to proti ústave a uznaným právam v Kongu. Hovoríme tu o krajine, ktorá je symbolická Eh, čo sa týka nekonzistentného postupu zahraničnej politiky Európskej únie. Je to krajina, ktorá dostáva najväčšiu pomoc Európskej únie, najbohatšia krajina na prírodné zdroje. Pozrieme sa aj na obchodný styk medzi EÚ a Konžskou demokratickou republikou. Musíme sa postarať o to, aby ústava bola dodržiavaná, aby odporúčania poslednej volebnej misie takisto boli dodržiavané a aby jednoducho Kabila nedostal tretí mandát bolo tu nezákonné väznenie, je potrebné e, venovať aj dať potrebnú zdravotnú starostlivosť uväzneným e, chorým väzňom Pani Gabriel, na minútu. Ďakujem pekne, som veľmi rada, že máme na programe takéto urgentné uznesenie, ktoré sa týka predvolebnej situácie v Korskej demokratickej republike. E, je to dôležité pre budúcnosť tejto republiky aj pre región e, okolo veľkých jazier. Ja by som chcela pod podporiť tri veci v tomto spoločnom texte. Poprvé, čo sa týka samotného volebného procesu, trvám na tom, aby sa uplatnili odporúčania misie z roku 2011 a misie z roku 2014, ktorú som viedla. Je nutné, aby prezident a vláda boli braní na zodpovednosť predvolebná kampaň, rozpočet a pre všetkým rešpektovanie ústavy, bezodkladné rešpektovanie ústavy, to je všetko nutné preto, aby sa nezhoršila situácia. Po druhé, bezpečnostný plán. Vítam, že je tu obnovený plán a uh, vítam posilnenie kompetencie na ochranu občanov. Po tretie, regionálny rozmer. Európska únia, Africká únia musia spraviť všetko preto, aby s e, krajinami regiónu bola dobrá spolupráca, aby sa nezhoršila na regionálnej úrovni situácia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostáva pán Gerens na minútu. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. E, ústavné ustanovenia krajiny štát chránia občanov pred samovôľou vedenia. E, je tu vplyv a korupcia v takom prípade je potrebné, aby e, vedenie odstúpilo. To je situácia v Konskej demokratickej republike. Je tu snaha zmeniť ústavu, aby sa umožnilo prezidentovi tretí mandát. Európsky parlament by mal o týchto veciach hovoriť. Mám pocit, že je to tomu tak. Musíme o tom hovoriť. Prečo? No pripomeňme si, že e, tu bola kampaň, od samého začiatku sme sledovali kampaň a vývoj Konžskej demokratickej republike. Sú tu stanovené podmienky aj v súvislosti s predchádzajúcimi voľbami. Súvisí to s tým, že to prispieje k konsolidácii demokracii, ktorú Konžania chcú. A preto je potrebné pripomenúť vedeniu Konžskej demokratickej republiky cestu k demokratizácii, ku ktorej sa, pod ktorú sa podpísali a jednoducho konžskí občania s tým súhlasia. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Senra Rodriguez. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som presvedčená o tom, že toto je slabé uznesenie. Mali by sme ísť do detajlov v niektorých aspektoch. Je tu porušovanie ľudských práv Demokratickej republike Kongo. Toto sú opatrenia, ktoré by mali ukončiť zapojenie multinárodných spoločností pri financovaní ozbrojeného konfliktu v roku 2014. E, program pre ochranu životného prostredia OSN sa vyjadril, že 2 zisku e, z predaja národných zdrojov idú do, idú na financovanie ozbrojených síl. Takisto je potrebné prijať opatrenia na posilnenie e, programov pre lesníctvo a baníctvo tak, aby e, národné zdroje mohli byť využívané v prospech národa a takisto musíme zabrániť tomu, aby nadnárodné spoločnosti skupovali pôdu. Ďakujem pekne, pán Arena. Pani Arena, áno, e, konžania e, budú za 90 dní e, voliť <clears throat> vtedy končí mandát prezidenta Kabilu. Mlčanie prezidentu Kabilu, ako aj snaha ostať pri moci, vytvárajú jasnú nestabilitu Konskej demokratickej republiky. Od januára 2014 tu bola uh, taká vlna násilia e, proti všetkým, ktorí sú v opozícii. A preto v tomto texte žiadame pre všetkým, preto aby konžské orgány čo najskôr spravili podmienky preto, aby voľby boli slobodné, transparentné, rešpektujúce ústavu. Africká únia musí zohrávať svoju úlohu, e, čo sa týka rešpektovania e, ústav. Európska únia musí podporovať jednoznačný proces a v prípade e, neplnenia pripraviť cielené sankcie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za to, že ste sa zmestili do časových limitov, pán Preda. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja by som chcel zdôrazniť, že je potrebné e, zorganizovať prezidentské a legislatívne voľby ešte do konca roka v Konskej demokratickej republike. E, je to tak uvedené v ústave a myslím si, že je potrebné sa riadiť týmto bez akýchkoľvek výnimiek. Prezident Kabila má iba jednu voľbu. Buď bude e, rešpektovať ústavu, čo ktor, obmedzuje jeho prezidentskú funkciu na dva mandáty, alebo sa môže pokúsiť roz, ostať pri moci za akúkoľvek cenu. Ja dúfam, že sa rozhodne pre tú prvú možnosť, to znamená rešpektovanie ústavy, pretože ak nie, tak sa obávam, že scenár Burundi či inej krajiny sa zopakuje v Kongu je to snaha udržať sa pri moci navždy a porušovať ústavu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kienže na minútu. Ďakujem pekne prezidentské voľby v Konskej demokratickej republike sú veľkou demokratickou výzvou tejto krajiny. Celá krajina by sa mala ukázať tak, že je schopná dodržiavať ústavu a rešpektovať to, že prezidentský mandát je iba, môže byť opakovaný iba dvakrát. Mal by sa zverejniť e, E, volebné termíny pri dodržiavaní ústavy. Chceme vyzvať e, predstaviteľov Konskej demokratickej republiky, aby rešpektovala slobodu tlače združovania sa a vyjadrovania. To je to minimum pre demokraciu. Tento, na koniec tohto mandátu e, je dôležité, aby prezident Kabila skončil svoje pôsobenie ako prezident. Je to dôležité pre budúcnosť Konskej demokratickej republiky a celej oblasti Strednej Afriky. Takisto žiadam, aby boli okamžite pre vypustení, uväznení novinári a Africká únia by mala sprevádzať tento proces a zabezpečiť rešpektovanie Konžskej ústavy. Ďakujem pekne. Pán Nart, ako ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Konžská demokratická republika e, keď o nej hovoríme, je to trošku ironické, pretože to ani nie je republika, je to zoskupenie ozbrojených síl. Nemyslím si, že e, má pod kontrolou ani celý región Konga, čiže je to trošku ironické. Je to veľmi bohatá krajina, ktoré obyvateľstvo je extrémne chudobné e, a e, čo sa týka indexu rozvoja sú na skoro poslednom mieste. Za posledné roky sme do pomoci investovali miliardy. Potrebujeme voľby, potrebujeme ukončiť represie, potrebujeme podporovať e, miestne obyvateľstvo. Je potrebné zabezpečiť to, aby články 8, 9 a 96 dohody z Kotonu platili. Mali by sme zastaviť EU pomoc, kým Konská demokratická republika sa nestane naozaj republikou a naozaj demokratickou. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Venta na minútu. Ďakujem pekne. Nestabilná situácia v Konskej demokratickej republike, nestabilná situácia v oblasti ľudských práv naozaj spochybňuje korektnosť nadchádzajúcich volieb. Podobné voľby by mohli viesť k ukončeniu 19-ročnej dynastie pána Kabilu a mieromilovné demonstrácie e, rozháňajú policajné zložky a vojenské zložky a sú aj náznaky toho, že aktuálny prezident robí všetko preto, aby ostal pri moci. Sú tu obrovské prírodné zdroje Konga, ktoré sú zdrojom korupcie a porušovania ľudských práv a nevyužívajú sa pre blaho konžského ľudu. Je veľmi dôležité, aby Európska únia a Africká únia vyvíjali tlak na orgány tohto štátu, aby nová volebná komisia s zastupcami občianskej spoločnosti a opozície mohla zabezpečiť korektné voľby v novembri. Ďakujem pekne. Pán Kelly, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, vážený pán, pani predsednička. Prezident Kabila bol pri moci v Konžskej demokratickej republike už 21 rokov a zdá sa, že sa chce držať pri moci ešte oveľa dlhšie. A využíva na to e, všetky prí, nástroje, ktoré má. Máme politické napätie v krajine, je tu násilie a násilnosti Musíme urobiť všetko preto, aby sa dodržiavala ústavnosť v krajine a aby boli voľby budúci rok. Ak to sa neudeje, tak nemôžeme nazývať Konšku demokratickú republiku demokratickým spoločenstvom, budeme ju musieť nazývať nedemokratickým spoločenstvom. Krajina má bohaté suroviny nerastné a je smutné, že občania tej krajiny sú takí chudobní. Predstavitelia OSN pre ľudské práva musia o svojej práci mať možnosť pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz začne spontánna rozprava a vzhľadom na ruch v miestnosti a vzhľadom na skutočnosť, že už nemáme čas, nemôžem dať čas všetkým. Pani Petýr, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Ja by som chcela podporiť toto uznesenie vzhľadom na vážne, vážnosť situácie v Kongu. Humanitárne organizácie odhadujú, že zhruba 7,5 milióna ľudí nemá prístup k pitnej vode alebo k zdravotníckej starostlivosti. Deti nemôžu chodiť do školy. Vzhľadom na konflikty a vojenské operácie je 3 milióny ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou a pol milióna ľudí, ktorí museli utiecť do susedných krajín. Ja som presvedčená, že budúce par- prezidentské parlamentné voľby budú prvým demokratickým krokom prechodu po celých desaťročiach nestability a vojenských problémov a konfliktov. Musíme prispieť k týmto demokratickým procesom v Demokratickej republike Kongo. Ďakujem veľmi pekne. Pán Denano, nech sa páči. Vážená pani predsednička, myslím, že prezident Kabila sa musí pozrieť okolo seba. Bohužiaľ, máme aj iné príklady prezidentov, ktorí si myslia, že sú tam na väčnosť a porušovali aj ústavu. Nedávno sme mali prípad prezidenta Burkine Faso, ale boli to ľudia v tejto krajine, ktorí sa zasadili o to, aby sa situácia zmenili. E, národ v Konžskej demokratickej republiky si zaslúži demokratickú situáciu. Musíme urobiť všetko preto, aby e, sa situácia zlepšila, aby sa dodržiavali princípy demokracie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Končím spontánnu rozpravu. Pán Hán, pán komisár dostane slovo v mene komisie. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Chcem požiadať kolegov, aby boli ticho. You, Ďakujem pekne, pani predsednička, všetkých vítam. Európska komisia víta príležitosť diskutovať o otázke ľudských práv v Konžskej demokratickej republike a tešíme sa na prijatie uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré sa zaoberá s otázkou volieb a horšujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv a základných slobôd v Konžskej demokratickej republike. Konžská demokratická republika je veľká krajina, sú tu veľké výzvy, nielen zhoršujúca sa bezpečnostná situácia a chudoba, Doktor Denis Mukwege, ocenený Sacharovou cenou, povedal v tomto parlamente, že ženské tela e, sú predmetom, na ktoré sa vo vojne útočí. Poukázal na to, ako sa situácia humanitárna v tejto situácii zhoršuje. Krehký mier v tejto krajine závisí od jednej z najväčších mierových operácií OSN. Situácia je stále napätá. V roku 2006 sme mali voľby, odtedy sa zaznamenal malý pokrok, zlepšila sa hospodárska situácia, niektoré postelecké skupiny boli potlačené a bolo tu takisto bola tu snaha dosiahnuť uh, fungujúce štátne inštitúcie. Ale táto krajina sa momentálne dostáva k kritickému bodu vo vývine. Rok 2016 by mal byť rokom prezidentských volieb, ale opozícia a občanská spoločnosť sa obávajú, že konštitúcne lehoty nebudú dodržané, že politický konsenzus je veľmi potrebný na to, aby sa krajina mohla sústrediť na inkluzívny, transparentný proces volieb v rámci organizovaných volieb. To však neznamená, že vláda a opozícia sa musia dohodnúť na všetkých riešeniach, pokiaľ ide o výzvy, ktoré sú pred krajinou, ale musia nájsť spoločnú cestu, pokiaľ ide o vybudovanie a prípravu volieb. Na to, aby demokracia v tejto krajine fungovala, musí spolupracovať celá spoločnosť. Protesty a mierové protesty e, zaznamenali represálie a základné slobody sú ohrozované bezpečnostné zložky krajiny sú obvinené z prípadov porušovania ľudských práv a vo veľkom množstve prípadov takisto bola neprimerane prísna aj justícia. 8. marca bolo prijaté vyhlásenie v Kinžáze, v ktorom sa apeluje na to, aby vláda dodržiavala svoje záväzky. Ide o veľa, hospodárstvo bolo postihnuté znižujúci sa cenami komodít, a neschopnosťou rozšíriť, zvýšiť e, príjmy do štátneho rozpočtu. Tento rozpočet odsudzenia sa a nespokojnosti si zaslúži našu plnú pozornosť. Európska únia investovala veľkú energiu, humanitárnu pomoc aj do bezpečnosti. Máme záväzky, e, dlhodobé záväzky s touto krajinou. Nede tu iba o materiálnu pomoc. Rozmiestnili sme politické a diplomatické aktivity v tejto krajine, pokiaľ ide o znovu obnovenie a mieru v tejto oblasti a pokiaľ ide o posilnenie partnerstiev s ostatnými africkými krajinami a partnermi. V našom komplexnom prístupe sme predovšetkým sa sústredili na ľudské práva. Takisto sme uznali kľúčovú úlohu OSN. Spolupráca so Spojenými národmi je dôležitá. Monitorujeme a podporujeme aktivistov za ľudské práva, bojujeme proti beztrestnosti a snažíme sa dosiahnuť sektorálne reformy na to, aby sme zabranili konfliktom. Takisto sa snažíme podporiť úrady, pokiaľ ide o politický dialog. Na záver, vážená pani predsednička, sme presvedčení, že pre Konžskú demokratickú republiku Kongo bude možné pohnúť sa dopredu iba v rámci takých postupov, keď sa bude dodržiavať ústava základné ľudské práva. Budúcnosť tejto krajiny patrí predovšetkým občanom tejto krajiny. Musí sa vypočuť hlas občanov vo voľbách. A Európska únia uplatní všetky nástroje, ktoré má na to, aby sa to umožnilo prijatie uznesenia v Európskom parlamente je dobre načasované a som vďačný za mimoriadnú pozornosť, ktorú ste venovali môjmu príhovoru. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Chcela by som sa ospravedlniť v mene mojich kolegov, za mieru hluku v miestnosti, ale máme tu 751 poslancov, ktorí práve vstúpili do miestnosti. Už tento samotný vstup e, je príčinou zvýšenej hladiny hluku, takže sa ospravedlňujem. Máme tu 7 návrhov uznesení a ukončili sme diskusiu, rozpravu a o chvíľu budeme hlasovať o týchto bodoch. Takže otvárame o chvíľočku hlasovanie.